privítať medzi nami e, rodičov Julie a Rogenio, Pavla a Claudio. Ďakujem, že ste prišli dnes popoludní medzi nás. Prosím, dajte si sluchatka, aby ste mohli počúvať tlmočenie do taliančiny. Quiero expresar... Eh, ah, no tiene, no tiene traducción. Un momento. si aspetta che parli Quiero expresar en nombre de toda la Subcomisión de Derechos Humanos mene členov podvýboru pre ľudské práva chcem vyjadriť úprimnú sústrasť eh, v prvom rade eh, vražda vášho syna je strašná a môžete naozaj počítať s našou solidaritou a podporou. Akokoľvek vám môžeme pomôcť, keď sa pokúšame nájsť pravdu a zabezpečiť, aby zodpovední boli postavení pred spravodlivosť. Všetci sme oboznámení s udalosťami. Európsky parlament sa priamo zaujíma o Giulio prípad a tiež o prípad Ibrahima Halava. Je to jerský občan, ktorý je súčasne vo vezení v Egypte. Chcem povedať, že ste tu medzi priateľmi a my chceme počuť, čo máte vy pre nás. Pavla má slovo ako prvá. Ďakujem. Ďakujem, že ste nás pozvali, ďakujem, že ste prišli a že môžeme sa medzi vami cítiť ako medzi priateľmi. Nie je jednoduché, keď matka má hovoriť o týchto veciach. My e, chodíme s Klaudiom z inštitúcie do inštitúcie, hľadáme pravdu a, a chceme spravodlivosť pre Julia. E, Julio je, je my sme ho vychovali ako občanské, európskeho občana a e, túžili sme potom, aby bol v niektorej týchto inštitúcií. A teraz sme tu a e, chceme vlastne rozprávať s ľuďmi, ktorí nás počúvajú a ktorí nám chcú pomôcť e, nájsť spravodlivosť. Neviem, kto z vás, pani Gomez to bola, ktorá bola v Egypte a tá pochopila veľmi jasne, čo sa tam deje. My máme e, zdokumentovaných 266 e, fotografií, ktoré ukazujú, čo sa stalo s Juliom. A môžem povedať, že máme tu akúsi encyklopédiu mučenia. Ja som matka a preto to vôbec pre mňa nie je príjemné ale toto je naozaj akási encyklopédia mučenia v Egypte, pretože toto sa deje v Egypte. Máme 255 strán správ, ktoré e, sa týkajú pitvy. Predpokladá sa, že bol mučený. Predpokladá sa, že e, Áno, na tlačovej konferencie v Taliansku 29. marca po uznesení, za ktoré sa vám e, ako parlamentu chcem poďakovať. Tak e, na tejto tlačovej konferencii sme povedali, že máme tieto fotografie. A my nechceme, aby sme museli zajsť až takto ďaleko, ale to znamená, že naša spoločnosť dnes dospela do strašnej situácie, e, kde boli vlády. Ľudia sa ma to pýtajú na ulici v Udine, v Trieste, v Benátkach, v Cambridge, e, kde boli naše vlády. Pretože každý mi hovorí, A s Juliovým prípadom sa to všetko dostalo na svetlo. Áno, všetci vedeli, že je to trocha nebezpečné, ale toto je katastrofa. Toto je akási posadnutosť. Mala by som použiť ešte aj silnejšie slova. Ja nie som politik, preto môžem e, takto hovoriť. Proste vlády mali varovať e, ľudí, študentov, akademikov, ktorí cestovali v týchto prípadoch do Egypta. Egypt nie je bezpečnou krajinou pre turistov. Počuli sme o, ľudí, o ľuďoch, ktorí zahynuli v leteckom nešťastí e, ten mexický prípad, ale Nehovoríme o Giuliovi. Áno, on bol veľmi kritický, ale pre mnohých to je nepríjemné. Ale uvedome si, Giulio je mŕtvý, bol zabitý a predtým bol mučený. A mučený a, a, a všetkými prostriedkami, aké si len nevieme predstaviť. Giulio bol výskumník, bol e, v Egypte, lebo robil výskum. A tu hovoríme o, o jedinom prípade, ale čím viac sa snažím to pochopiť, bol to ojedinelý prípad e, pre prípad európskych občanov, ale mm, e, je mi ľúto, že musím takto otvorene hovoriť, ale je mi ľúto egyptianov, ktorí trpia denodene tie veci, ktoré trpel Giulio Giulio ehm, mi to raz povedal, že oni sú ešte agresívnejší voči egyptianom. A je mi ľúto, že je mnoho ľudí, mladých ľudí, ktorí, ktorí sa nevedia dočkať demokracie. My sme mali tlačovú konferenciu v Ríme v Senáte a deň predtým E, ako sme e, mali urobiť túto tlačovú konferenciu, tak sme sa dopočuli o skupine piatich, ktorí boli zabití, možno neboli vôbec e, vinní. V dome jedného z nich našli 5 mŕtvych tel, boli tam cestovné doklady, pasy potom e, tiež kreditná karta, potom preukaz e, totožnosti e, univerzity z americké univerzity z Ľudia vedia, že keď že toto bolo vlastne to posolstvo, ktoré nám Egypt chcel vyslať. A my sme veľmi nespokojní, že e, sa to takto deje. Hovorím teraz o talianskej vláde. 25. mája sme sa stretli e, e, e E, e, stretli aj s veľvyslancom, ale máme dojem, že hovoríme, e, ako keby sme hádzali hrach na stenu, že nás nikto nepočúva. Áno, musíme čo si vykonať, musíme vyvinúť tlak. Európa sa musí rozhodnúť. Pretože toto sa stalo Žuliovi, ale mohlo by sa to stať komukoľvek inému. Ja dúfam, že sa to nestane, ale môže sa to stať komukoľvek inému. Takže uvedem teraz niekoľko faktov. Zo strany Egypta nevidíme ochotu spolupracovať, e, pokiaľ ide o nášho e, prokurátora ten sa venuje tejto téme dňom, nocou, ale ak tam nie je z druhej strany odozva, ak tu máme len e, odkazovač, e, e, ktorý odkazuje na ten prípad toho gengu piatich. My vieme, že že Giulio telefonoval. Giulio bol európsky občan a my sme tu preto a Egypt nespolupracuje s Európou. Preto žiadame o vyvinutie silného tlaku na Egypt. A dnes máme len falošné svedectvá, s ktorými sa operuje. A uvedomujeme si, že je veľmi ťažké dosiahnuť spravodlivosť v Juliovom prípade. Julio e, e, prípad by mohol otvoriť e, cestu aj pre iných. A to je tá najlepšia spomienka, ktorú môžeme, ale najlepšia, najlepšia pamiatka, ktorú môžeme urobiť pre nášho syna. Je tu čosi, čomu nerozumiem. Dosť veľa čítam, ale nepochopila som, či Taliansko je ešte stále priateľom Egypta alebo nie. Na začiatku tohto všetkého Taliansko a Egypt boli priatelia, ale dnes už neviem, dnes e, si kladiem otázku, či priatelia si navzájom zabíjajú svoje deti. A je to jasné, že Giulio bol e, e, Talian a každý, kto ho uniesol, musel vedieť, že hovorí viacerými jazykmi a on musel mať možnosť sa zachrániť. Ale povedal som to aj na tlačovej konferencii, to, čo je strašné, je, že ak pochopili, že tieto dvere sa nedajú zavrieť, e, on totiž rozumel e, egyptskú arabčinu a on vedel, čo sa asi bude diať, keď ho začali byť. A 255 E, e, strán správ a 266 fotografií to dokladá. Takže my žiadame naše vlády, aby boli výraznejšie, aby dôrazne povedali, čo chcú. Máme nového veľvyslanca, ale nerozumieme naozaj prečo. Prečo e, teda nekonajú. Ale Taliansko je súčasť Európy a preto, ako ľudia sa ma zvyknú pýtať na ulici, a keď idem na Sintorín, kde každý deň je mnoho ľudí, ktorí prichádzajú a prinášajú kvety. A tak sa pýtajú, čo robí vláda, čo robí Európa, čo urobí Európske spoločenstvo. A ja mám nádej, že potrebujeme začať novú fázu. Už dosť dlho sme spomínali, teraz musíme konať. A teraz oddám slovo Klaudiovi. Grazie, buon, buongiorno e grazie eh, per la vostra presenza. E... Príjemné popoludne, ďakujem pekne. Aj za to, že venujete osudu Julia toľko pozornosti. Rezolúcia z 10. marca. Um, Tuto sme si prečítali a tieto body hovoria veľmi jasnou rečou o obavu vzbudzujúcej situácii v Egypte. Ide o požiadavky voči jednotlivým krajinám Európy a situácia v Egypte by sa mala v, pokryť jasnými signálmi, tlakom. Tlak by sa mal vytvoriť na tento brutálny režim, ako sme už počuli aj od vašich zástupcov. Prosil som o to, aby e, sa zaznačili jednotlivé prihlášky do diskusie, Myslím si, že to je veľmi zaujímavé. Body 3, 4, 5 a bod číslo 12. Ja som chcel pripomenúť niektoré veci, ktoré by sa ďalej ešte mali prehlbiť. Mm, je potrebné vhodne odhadnúť, ako pán Kostelo už práve povedal, o čo presne ide, ale my si prajeme, aby egyptská vláda dostala z Európy jednoznačné posolstvo, najmä od všetkých členských štátov. Táto žiadosť by mohla slúžiť na to, aby sme e, vyvolali povedomie citlivosti pre tento prípad Julia, aby sa uskutočnilo kompaktné, úplné vyšetrovanie, ktoré tak ako si to žiadala aj egyptská vláda a Cambridge. Neslúžilo by to potom len na prospech Juliovho prípadu. naša prozba pre Európsky parlament najskôr, aby boli stiahnutí európsky veľvyslanci, aby Egypt bol vyhlásený za neistú krajinu, nebezpečnú krajinu. Po tretie, dohody by sa mali prerušiť. Po štvrté, vojensk- eh, prerušenie vojenskej spolupráce. Po piaté, špionážne technológie a vojenské technológie by sa mali ocitnúť v rámci embarga. Po šiesté, prerušenie hospodárskych vzťahov. Po siedme, um, neaktivovanie ďalších nových zmluv a stiahnutie všetkých odborníkov právnikov, žurnalistov, lekárov z tejto krajiny, e, venovanie sa prípadu e, pána Alavího a podpora egyptského združenia pre slobodu. 8. posledný bod. Cez veľvyslanectva európskych krajín v Egypte by sme mali zabezpečiť podporu a ochranu a taktiež zaviesť zjednodušený vízový režim pre všetkých tých, ktorí majú konkrétne úlohy, ktoré by mohli slúžiť e, vyšetrovaniu našej prokuratúry. Toľko konkrétne body, ktoré by snaď mohli vytvoriť konkrétnejší tlak a mali by nám umožniť razantnejší postup v rámci národov a členských štátov. Ďakujem. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra ahora. Ďakujem veľmi pekne. Pán Isel El Lambrani eh, z medzinárodnej skupiny má teraz slovo, aby nám poskytol všeobecný prehľad o situácii v ľudskoprávnej oblasti v Egypte. Um, Ďakujem, pani predsednička. Volám sa Alexandro Amani, pracujem pre medzinárodnú skupinu, žijem v Egypte asi 15 rokov, túto krajinu veľmi dobre poznám. Nie som špecialistom pre, na ľudskoprávnu tému, som skôr politickým odborníkom, čiže vám poskytnem skôr politický pohľad na túto krízu v ľudskoprávnej oblasti, o ktorej ste dnes diskutovali. Ja som si vypočul veľmi dojímavé slova pani Regeny a pamätám si na jeden večer v roku 2011, kedy som stál na balkóne a pozrel som sa na jedno z kahirských námestí, kde sa zhromaždili e, tisícky aktivistov protestujúcich a vedľa mňa stála jedna žena, staršia pani egyptianka, a ukázalo, ukázalo sa, že bola matkou Khalida Saida. Toto bol mladý egyptian, ktorý v 2010 bol zavraždený políciou a jeho smrť bola jednou z iskier, e, ktorá vzbudila záujem e, na organizovanie protestov. My sme sa rozprávali, ona ukázala do davu a povedala, toto všetko pre Chalida alebo kvôli Chalidovi. Ja si myslím, že sa takto dostávame k bodu, ktorý nám ukazuje, že ľudskoprávna kríza nie je len diplomatickým problémom v Egypte. Nie, je to otázka nielen vzťahu Egypta a európskych krajín. Je to základná hrozba pre stabilitu krajiny, ak sa to nebude riešiť. Je veľmi veľa matiek a, a takých ako tá matka, s ktorou som sa stretol v januári 2011, ktoré majú podobné otázky o svojich synoch, dcerách, ktoré môžu byť, ktorí môžu byť vo vezení alebo zmizli. Myslím, že je dôležité myslieť na to, že situácia um, mm, je taká, že sa môže zhoršiť e, zo dňa na deň je tam určitá podstata. Ja si myslím, že úradníci, ktorí dnes vypovedali, to potvrdili, že sa situácia zhoršuje. Napriek naliehavosti, s ktorou mnohí egyptiania, rovnako ako aj priatelia Egypta v zahraničí, um, poukazovali na tieto problémy. Myslím si, že jedným z problémov je um, v tých individuálnych prípadoch je tam to celkové pozadie, že sa naďalej udržiava atmosféra nepriateľstva voči dodržiavaniu ľudských práv. Myslím si, že to podporujú aj niektor- samotní niektorí egyptskí úradníci. A vytvára sa tzv. piata kolóna Myslím si, že mnohí egyptiania eh, museli zažiť niekoľko traumatických posledných rokov. Napríklad v 2013 roku to bol prípad Mohameda Mursiho. Toto bol výkrik po stabilite a návrate právneho štátu. Ja si myslím, že prezident eh, Sisi sa takto stal populárny, e, pretože mnohí dúfali, že sa práve on stane symbolom návratu tejto stability. E, Egypt je v mnohorakej kríze, v bezpečnostnej kríze, v kríze ľudskoprávnej otázky. Je tam problém terorizmu, najmä v Sána aj v iných častiach krajiny. A trajektória je alarmujúca pretože kvôli ľudskoprávnej e, kríze a uzavretiu egyptského priestoru v roku 2013 videli sme, že postupne dochádzalo k, mm, k zhoršovaniu situácie, k, e, k narastajúcej podpore prezidenta Sisiho. Je to alarmujúci vývoj pretože tento režim sa uberá takým smerom, kde bude zažívať čoraz menej verejnej podpory. Vidíte, že ľudia sú čoraz viac otvorene kritickí voči prezidentovi Sisimu a štátnym orgánom. Viem, že egyptiania posledných 5 rokov investovali toľko energie do vzbudenia nádeje na zlepšenie vecí, ale je to veľká dezilúzia, ktorá tam panuje, ktorá môže viesť k radikalizácii. Mnohí z mojich priateľov v Egypte kvôli tomu opustili krajinu, pretože mali pocit, že tam pre nich nie je miesto v tejto súčasnej atmosfére. A otázka, čo s tým môžeme urobiť, čo Egypt môže urobiť je náročná. Určite sú tam špecifické prípady, také ako prípad Julia Reggianiho. Um, ide najmä o spoluprácu pri vyšetrovaní a vyšetrenie toho, čo sa mu vlastne stalo. To isté by sme mohli povedať o mnohých egyptianoch, či už sú vo vezení alebo zmizli. Je to väčší politický problém momentálne. Ja si myslím, že je potreba aby politické vedenie vyslalo signál, že berie vážne tento problém a že vytvorí stratégiu na to, aby si poradili s touto témou. Často sa s týmito štátnymi úradníkmi stretávam, či už verejne alebo v súkromí a priznávajú, že tento problém existuje, že je potrebné vypracovať plán na vyriešenie a mnohé krajiny, eh, rovnako v Európe ako aj inde, chcú Egyptu eh, pomôcť. Ja si myslím, že predsedníctvo, eh, že vedenie Egypta, vláda musia vyslať zelený signál, že takúto pomoc chcú a potom sa musíme začať seriózne týmto zaoberať. Budeme mať napríklad stratégiu pre policajnú reformu, pre zlepšenie vyšetrovania veľa prípadov nebolo správne uzavretých alebo vôbec uzavretých. Ja si myslím, že toto je šanca pre Egypt, aby nepokračoval cestou dolu kopcom, pretože to by ďalej vytváralo ďalšie problémy. Myslím, že krajina by sa mala otočiť a mala by skôr vytvárať dojem dôvery a mala by sa vydať lepším smerom. V krátkosti by som len povedal, že ak sa pozrieme na ľudskoprávnu krízu z právneho hľadiska a z pohľadu egyptských záväzkov, je to kríza vlády zároveň a riadenia. Zdá sa, že táto krajina e, sa úplne vymýka kontrole a je ovládaná skôr bezpečnostnými službami sú tam obrovské výzvy. Musíme byť realistickí, čo sa týka kapacity miestnych orgánov na ich zvládnutie. A ešte raz otázka, kedy začnú naozaj reagovať a implementovať iný prístup? Ďakujem pekne. Uh, thank you very much. a Ďakujem. A teraz odovzdávam slovo pánu Pasolinovi. Mm, delle cose prima, quindi Áno, už tu odzneli mnohé fakty. Nechcem sa opakovať. Kolegyne a kolegovia z výboru DRUA sa vyjadrovali a odznelo tu týchto 8 bodov, ktoré boli vymenované. O tomto by sme mali porozmýšľať. a najmä niektoré aspekty by si zasluhovali väčšiu pozornosť. Ja si myslím, že musíme vytvoriť parlamentnú iniciatívu napríklad k 8. predstavenému bodu, aby zastupiteľské orgány e, členských krajín poskytovali ochranu a podporu konkrétnym osobám a organizáciám s jednodušeným vízovým režimom. Ja si myslím, že tu by sme mohli v našej diskusii nájsť konkrétny bod, kde sa dá niečo urobiť. Je dôležité vyslať konkrétne signály zo strany európskych inštitúcií. Ja si dovolím vypichnúť najmä tento aspekt. Máme tu žiadosť z vlastnej iniciatívy. Nemali by sme to nechať len tak zavisnúť niekde v prázdnom priestore a mali by sme využiť možnosť, aby parlament a Euró- e, európske inštitúcie hrali v tejto veci dôležitú úlohu. Ďakujem. Ešte pán Kostelo, ktorý sa už vyjadroval, chce sa e, ešte prihlásiť? Nie. Tak v tom prípade um, poslanci, pán Panceri. Intanto volevo esprimere a nome del, dei socialisti e dei democratici v mene sociálnych demokratov v tomto výbore a aj mimo neho by som rád vyjadril, že sa cítime byť zaviazaní voči rodičom tu v Európskom parlamente v tomto výbore a podvýbore je našim cieľom nielen nájsť pravdu, čo je samo o sebe určite dôležité, ale ide aj o to, aby sme sa postarali o to, aby nebola Juliová smrť zbytočná. Práve naopak, ja si myslím, že sa môže stať konkrétnym prvkom na to, aby sme e, dali impuls egyptským orgánom na to, aby začali písať novú kapitolu a aby sme sa postarali o to, aby egyptská strana si vypočula to, čo hovoríme. Nie je to jednoduchá cesta, ale my cítime záväzok to urobiť a musíme tento tie záväzky, ktoré e, sme podnikli, e, vzali na seba za posledné mesiace, musíme dokonca nielen naplniť, ale ešte prekročiť. Najmä čo sa týka vyšetrovania, všetko, čo sa stalo pred e, očami verejnosti, ak sú tie správy naozaj pravdivé, ktoré sa objavili v anonymnej forme, tak v skutočnosti ide o štátny zločin, ktorý, ktorého obeťou bol Giulio ak tieto správy sú pravdivé, tak potom bude pravdou aj to, že dochádza k vzájomným tlakom, k vydieraniu medzi štátnymi orgánmi a vojenskými zložkami. Samozrejme, že nesmieme tento cieľ spustiť zo zreteľa. Tento konflikt um, nie je aktuálny len v prostredí vyšetrovacích orgánov. Samozrejme, že kompetentné osoby musia správne odviesť svoju prácu. Našim cieľom je o mnoho viac naliehavo sa zasadzovať za vyriešenie situácie na politickej úrovni. Pred nedávnom sme mali k tomuto rokovanie za zavretými dverami. Išlo o rezolúciu a rozprávali sme sa o tom, aká je neudržateľná situácia v oblasti ľudských práv. Represia, potlačanie sú úplne zjavné. Dochádza k porušovaniu ľudských práv, ľudia sú zatváraní do väzenia. Stále dochádza k porušovaniu ľudských práv, ktoré nemôžeme akceptovať. A skutočnosť, že Egypt je dôležitým partnerom z politického aj ekonomického hľadiska, toto nemôže nikomu slúžiť ako alibi. Jedni vravia pozor, je tu riziko, že e, sa e, Káhira otočí Bruselu chrbtom a príliš veľa reality by viedlo e, k smrti. Musíme vidieť dôvody. Je dôležité pre Európsku úniu, a najmä pre Európsku komisiu v prvom rade, aby sme si stanovili jasné ciele. Jedným z týchto cieľov by malo byť už teraz sa snažiť eh, podniknúť určité kroky v rámci bilaterálnych dohod. To je otázka na internú diskusiu v parlamente, ale aj komisia to musí prediskutovať so s členskými štátmi. Ide o veľmi komplikovanú a náročnú cestu. V prípade Olanda sme to, eh, pána Olanda sme to videli tiež a okamžitým dopadom bude, že vzťahy s Egyptom by sa mali prerušiť. Potrebujeme jasné odpovede. Na záver by som rád povedal, že sa musíme dať do práce, aby sme v Európskom parlamente na následujúci mesiac pripravili naliehavú, ani nie tak naliehavú rezolúciu, ako skôr všeobecnú rezolúciu k vzťahom s Egyptom, kde by sme zohľadnili všetky vymenované skutočnosti. A na základe tohto návrhu, vášho návrhu, budeme ďalej pracovať, ale boli by sme radi, keby táto rezolúcia vzýšla z konsenzu, tak ako to bolo načrtnuté. Ďakujem. Danke, Frau Vorsitzende. Und auch vielen Dank an die Eltern. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem rodičom, že prišli medzi nás a že s nami diskutujú. Mám tri otázky. Prvá je otázka e, k času zatknutia. Ja som bola vo februári v Egypte a vtedy sa o tom ešte tak intenzívne nediskutovalo, čo sa vlastne stalo. Ale ja som mal príležitosť hovoriť s novinármi, s domácimi, zahraničnými, s aktivistami a oni opisovali, že v tom e, dni, keď to bolo výročie egyptskej revolúcie, bolo v ulici veľa policie a tiež tajnej policie a štátnych e, zamestnancov a že e, vlastne bolo doslova nemožné, aby niekto zmizol alebo aby bol niekto zatknutý bez toho, aby to niekto videl. A preto chcem počuť tomu váš názor. Ja som sa pýtali, spýtala, či sú nejaké dohady, kto za tým môže stáť. Lebo javí sa to tak, že ak e, niekto e, odloží obeď e, ťažkého mučenia na ulici, tak to nie je obvyklé, lebo tajné služby obyčajne nechajú zmiznúť takúto osobu. No a potom tá otázka, či existuje nejaké podozrenie, tak som si veľmi dobre zapamätala, že nikto nevylúčil, že to môže byť nejaká podskupina tajných služieb, ktorá je za tým. A druhá otázka, pán Regíny, vy ste hovorili o, e, e, o prepustení pána Ahmeda Abdala. A vo februári sme o tom ešte hovorili. A on sa aj obrátil na európskych poslancov, aby sme sa zasadzovali za ochranu ľudskoprávnych aktivistov a to určite urobíme a robíme to. No a to je posledný bod. E, tu sa pripájam k pánovi Pancerimu. Ja som za skupinu zelených, ale aj skupina liberálov sa za to zasadzuje. A máme aj podporu socialistov, totiž nesmieme poľaviť. Pokiaľ ide o vyjasnenie vraždy vášho syna, ale aj pokiaľ ide o všeobecnú situáciu ostatných aktivistov a obete porušovania ľudských práv. My v parlamente o tom musíme jasne hovoriť a dúfam, že v júli ešte pred letnou pr- prestávkou budeme mať príležitosť o tom hovoriť v plene. Ďakujem. Senior Borghezio. Pán Borghezio. Grazie, presidente. Ďakujem za slovo. Tiež by som rád sa veľmi naozaj úprimným spôsobom pripojil k tým slovám, ktoré tu už zazneli. Chcel by som vám povedať, že Taliansko prežíva veľmi bolestné dni. Som poslanec Európskeho parlamentu a myslím si, že je moja povinnosť sústrediť sa na niektoré otázky, Žiaľ, mám isté pochybnosti. Rád by som vedel. Aký bol výsledok vyšetrovania v Spojenom Fran- e, kráľovstve? pretože to zachovanie britských orgánov aj univerzít nie je celkom jasné. Potom si myslím, že to je dôležité objasniť úlohu vysokej predstaviteľky pani Mogherini v tejto záležitosti. Pretože podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, som sa dozvedel počas jedného vypočutia e, pani Mogherini na výbore AFIT som sa nemohol ujať slova. To nebola chyba pani Mogherini, rozhodol sa tak pán Brok, ale nemohol som jej tým pádom položiť svoje otázky. A chcel by som protestovať a požiadať pani Mogherini, tomuto malo dojsť niekoľko dní po odhalení tejto situácie, takže by som sa chcela opýtať, aké má prostriedky na zásah, pretože som tiež jedným z tých, ktorí čelili problémov, problémom, keď boli v zahraničí. Aj minister sa do toho zaangažoval Takže tieto všetky otázky som chcel položiť ako zástupca Talianska a pridali sa k tomu aj ostatní členovia našej delegácie. Myslím si, že by sme mali vyzvať vysokú predstaviteľku, aby zareagovala na všetky tieto otázky. Ja sa domnievam, že Egypt je priateľská krajina, že by sme mali naozaj veľmi opatrne, citlivo postupovať, pokiaľ ide náš vzťah s touto krajinou. A myslím, že sa musíme všetci posnažiť, aby táto krajina opäť neskončila v rukách moslimského bratstva, pretože to by bolo ešte nebezpečnejšie Chcel by som ešte povedať, že tento úbohý chlapec mohol byť francúz, nemec, angličan. A neviem, či by sa egyptské orgány chovali rovnako. Áno, ešte pani Gomez, to bude posledná rečnička. Chcela by som vyjadriť svoju solidaritu rodičom Julia Reginyho a chcela by som povedať, že smrť vášho syna nebola márna egyptskí aktivisti za ľudské práva to už to tak uznali. S kolegyňou Limbojem sme sa s nimi stretli nedávno v maji a všetci nám povedali, že na jednej strane samozrejme mali zmiešané pocity, pretože na jednej strane boli smutní, že to bolo kvôli smrti tohto Európana Julia Jennyho, že zrazu veľa ľudí v Európe prebudilo a zistilo, aká je príšerná situácia s ľudskými právami v Egypte, v Al-Sisiho Egypte. Na druhej strane, samozrejme, mali pocit, že je dôležité, že aspoň teda prostredníctvom tejto situácie sa svet prebudzal a zisťoval, čo sa tam deje, pretože tisíce ľudí tam čelia príšernému zaobchádzaniu vo vezení, dochádza k zmiznutiam, k vraždám. No a jedna z najdôležitejších vecí, čo mi povedali, pokiaľ by Giulio Regeni nezomrel na následky mučenia, tak by ho zabili tými, čo ho mučili, pretože oni by ho nenechali nažive, aby mohol hovoriť o tom, čo si zažil. Toto sa deje tisícom egyptianov. Takže to je dôkaz toho, že to nebolo márne. Mnoho egyptianov mi povedalo, že to nie je prvýkrát, čo bol zabitý európsky občan také, za takýchto otrasných okolností v Egypte. Erik Lang bol zabitý v roku 2013 to bol francúzsky občan a jeho rodina tiež žiada o spravodlivosť. Som naozaj rada, že bojujete a že ste sa rozhodli prekonať svoj smutok tým, že bojujete bojujete ten boj, čo zastupoval aj Giulio. ktorý bol solidárny s egyptským ľuďom tak ako povedal aj Antonio Panceri, je to štátny zločin, čo je tiež každému úplne jasné. No a problém s tým, že nevyplýva jasne z vyšetrovania, čo sa jasne stalo a kto je zodpovedný, to je demonstrácia toho, že ide o štátny zločin, že to štát ututláva, že to boli štátni agenti, ktorí toho boli zaangažovaní a áno, nastáva to v situácii, kedy sa bezpečnosť e, v Egypte dramaticky zhoršila. E, e, napriek tomu, čo hovoria niektorí európsky politici, že Sisi je silný a že bude partnerom Európy, ale pravda je, že situácia v Egypte sa dramaticky zhoršuje. Dnes na inom výbore bol komisár Avramopoulos, ktorý povedal, že počet ľudí, ktorí prichádzajú cez Egypt, pokiaľ ide o migrantov, utečencov, sa zdvojnásobil. za uplynulé mesiace, čo je tiež demonstrácia toho, že Egypt nie je partner boja proti terorizmu ani partner kontroly migračného toku. Egypt nefunguje, naše vlády si nemôžu klamať a môžem len zopakovať, čo povedala kolegyňa Lindboyen. Toto nie je len problém Talianska, je to európsky problém. Pani, ako ste povedali, Európ- pred Európou stoja voľby. Európa si musí vybrať. A my musíme naozaj zviditeľniť podporu, ktoré európske inštitúcie poskytli e, Egyptu v prípade súdu Ibrahima Halava, v prípade doktora Ahmeda Saida, ktorý je e, ženatý s nemeckou občiankou. Toto všetko musia byť e, dôležité prípady. Ide tu o to, aby sme podporili tých, ktorí v Egypte bojujú za ľudské práva, demokraciu a právny štát. Čo jednoznačne si si ho režim nezabezpečuje. Ďakujem, Anna, pán Koseraty. Blížime sa ku koncu. Viete, že môžete rátať s našim s našou solidaritou to vám, a sústrasťou, to vám nemusím opakovať. Avšak máme zodpovednosť, kedy musíme rýchlo z našej strany niektoré veci vyriešiť. Pre mňa je pravda celkom zjavná, čo sa stalo Juliovi. Tam už nie sú nejaké nejasnosti. a musíme k tým historickým faktom pridať politické a legálne fakty. No a preto musíme reagovať, pretože sa to deje rýchlo. Dôležité pre vás, ako aj pre nás, čo sme tu, je samozrejme uľahčiť vašej bolesti, ale taktiež je to podpora demokratizácie v Egypte, ku ktorej ešte nedošlo a politická hodnota tejto aktivity je veľmi vysoká za týchto okolností, dokonca ešte aj vyššia. Čo podľa mňa musí urobiť je to, čo povedal Antonio Panceri. Myslím, že sa musíme dopracovať k podmienkam, ktoré nám umožnia vyvíjať politický tlak zo strany únie na Egypt. Je tu politický rozmer, je to aj diplomatický rozmer, ktorý má silnú symbolickú hodnotu, no a potom je to aj hospodársky jazyk, ktorý môžeme použiť a ktorý sa tiež vníma iným spôsobom. Videli sme, že niektoré európske krajiny za posledné týždne konali rozumne. Že niektoré hospodárske aktivity by mohli byť e, za, zastavené, ale nedieje sa to vždy. Toto všetko sa však odohráva zároveň a my sa musíme pokúsiť kona, konať. No a naša povinnosť spočíva v tom, že si musíme uvedomiť, že potrebujeme konzistentnosť. Nemôžeme žiadať od iných, aby robili to, čo my sami nerobíme. Môžeme to zvládnuť. No ale určite, že na tieto otázky neexistuje jednoduchá, dokonca ani pozitívna odpoveď. Žiadame od všetkých politických jednotiek, aby jednali intenzívne, aby vytvárali politický, diplomatický, hospodársky tlak. Presne tak, ako, tak ako sme to hovorili tu, o tom musíme požiadať aj doma v Taliansku, smerom našej vláde. Pretože konzistentnosť v takýchto politických operáciách má veľmi vysokú hodnotu. Vyvíjanie tlaku je v takýchto prípadoch naozaj nutné. Na nešťastie je úplne jasné, čo sa stalo, avšak čo ešte nevieme, čo ešte nemáme, je toto rozhodnutie, ako pokračovať. Žijeme v krajine, ktorej došlo k mnohým dramatickým prípadom, ktoré náš súdny systém nevyriešil, aj keď všetko je každému jasné, pokiaľ ide o samotné fakty. Tiež som pomerne priamo zakúsil vzťahy s mnohými ľuďmi, ktorí boli, ktorým bolo ubližené, ktorí boli tak zranení ako vy. Došlo k masakrom v našej krajine. Všetci vieme, čo sa stalo, vieme, kto bol za to politicky právne zodpovedný, ale ľudia sa tvária, že sa to nedá vyriešiť. A ja nechcem už pridávať ďalšie želiesko k tejto reťazi bolesti. radšej by som sa zameral na to, že by sme urobili to, čo už hovoril Antonio. Podmienky na to sú. Akurát potrebujeme riadnu podporu, inak hrozí, že nebudeme efektívni. Ďakujem. Zástupca egyptskej ambasády, pán Šabi, sa prihlásilo slovo je to zástupca veľvyslanca, takže nech sa páči, máte slovo. Madam Chair. Pani predsedajúca, pán a pani Roginy, ďakujem, že ste mi dnes umožnili sa na tomto vyjadre, eh, pardon, výbore vyjadriť v mene ambasády, v prvom rade v mene vlády a egyptského ľudu by som chcel naozaj vám poprieť úprimnú sú, sústrasť vám, rodine a priateľom Julia Roginiho. Ro- Vážení poslanci, chcem vás ubezpečiť, že egyptská vláda seriózne a vážne objektívne rieši prípad Julia Reginiho a od začiatku spolupracovala s talianskou vládou, aby sme našli pravdu a zodpovedných postavila pred súd. Vražda pána Roženyho zranila ako ľudí v Taliansku, tak aj ľudí v Egypte. Naše vzťahy boli už storočia poprepájané špeciálnymi vzťahmi vyšetrovania ešte stále prebiehajú. A od začiatku, už hneď od začiatku, z našej strany existovala silná vôľa dokázať prípravenosť na spoluprácu s Talianskom. O, múčenie egyptská konštitúcia a právny systém odmieta a Egyptu opakuje svoj záväzok dopracovať sa k pravde a vrahov pána Rodženého chceme postaviť pred súd. Nie sú to len slova, je to naozaj vôľa, je to vzájomná vôľa z našej strany a zo strany európskej a zo strany talianska, a talianskej vlády. Chceme identifikovať, kto spáchal takéto zločiny. Ubezpečujeme vás, že táto nechutná vražda neostane nepotrestaná. E, treba však mať nazreteli, že vyšetrovania zvyčajne trvajú dlhšie. Chcel by som tu uvieť jeden príklad. E, Ide o vyšetrovanie v prípade e, egyptského právnika Jabaraha, ktorý trval 8 až, teda vyšetrovanie trvalo 8 mesiacov až po spáchaní zločinu. Chcel by som povedať, že delegácia európsky, pardon, egyptských poslancov navštívila v apríli 2016 Európsky parlament v Štrásburgu, tam sme mali naozaj veľmi otvorenú diskusiu o tejto téme a potom, ako sa vrátili do Kahery, vypracovali správu pre egyptskú vládu. Bol pritom pritomný aj premiér, kde sa hovorilo o dôležitosti vyriešenia tohto prípadu a ďalšieho vyšetrovania, aby sme e, dolapili páchateľov, aby boli títo postavení pred súd. Vážené poslanky, vážení poslanci, chcel by som vám na záver pripomenúť, že Egypt čeli obrovským výzvám kvôli teroristickým hrozbám, ktorá, ktoré otriasajú Blízkym východom každodenne. Egypt a celý región robí, čo je v jeho silách, aby zastavil tieto hrozby, aby neprechádzali tieto cez Stredozemné more brehom Európy. Egypt chce zachovať eh, všetky ľudské práva a chcem vás ubezpečiť, že Všetko, čo Egypt robí, je nasmerované k demokracii, aby sme prekonali hospodárske a sociálne výzvy, ktorým náš ľud čeli. Ďakujem. Zostáva nám 10 minút a chcel by som tento čas poskytnúť eh, Klaudii a Pavlovi, ak by chceli odpovedať. Ja dám slovo našej právničke Alessandra Valerini, aby zodpovedala na e, vystúpenie pána e, zástupcu veľvyslanca. Tieto slova počujeme už tretíkrát, sú to stále tie isté slova, sú to bolestivé slova a e, vzbudzujú v nás hnev. E, stretávame sa s porušovaním ľudských práv a formou e, e, mučenia. Hovoríte o terorizme. A keď sme tieto podozrenia získali a Julian našli nahého, a hovorilo sa, že bol na nejakej uh, na nejakej sadomasochistickej gay party a teraz nehovoríme o vražde, alebo nehovoríte o vražde, o, o mučení, ale hovoríte o okolnostiach. No, ale ak tu išlo o únos tak aj ten treba vyriešiť. E, ale vy servirujete tieto lži e, rodine a vláde. E, rodine, ktorá už si mnoho vytrpela. A oni nemali ani jeden deň na svoje smútenie a museli hneď reagovať hovorí sa tam o tom, že tam bol hašiš, alebo že Giulio bol homosexuál, ale boli, my tam vidíme otlačky vlády, lebo kto má prístup k týmto dokumentom? my sme sa stretli s tým, že tu dochádza k falšovaniu. Tam sa hovorí o tom, že Julia zabil tento gang piatich, ale e, tam podľa tohto sa hovorí, že bol zavraždený 25. ale my vieme presne, kedy bol Julius zavraždený. Nebol zabitý 25 a jeho telo bolo nájdené mnoho kilometrov od miesta vraždy. Takže všetky dokumenty, ktoré poskytujete, sú sfalšované a toto nie je prvýkrát, keď sa e, to deje. Preto nehovorte ďalej o okolnostiach alebo o tom, že e, máte úctu k bolesti, lebo to tak nie je vaša krajina má problém a o tom hovoríme. Je to nedostatok demokracie a porušovanie ľudských práv. A to je terorizmus. Jeden z e, členov parlamentu hovoril o tom, ako je možné, že 25. E, zmizol Giulio pred očami toľky a nikto o tom nehovorí. To je otázka, ako ľudeme. Ako je možné, že Giulio telo E, zostala na tomto mieste. Nevieme, koľko hodín a nevieme, kam potom sa podelo to telo, lebo už potom nebolo na tom mieste. Takže chceme, aby prehovorili ľudia, ktorí ho museli vidieť. Ja viem, že prehovoriť v takomto režime je ťažké a ale Európsky parlament chce poskytnúť záruky ľuďom, ktorí dokážu a chcú prehovoriť. Ja chcem e, poprosiť e, toto fórum, aby sme umožnili prijať aj anonimné informácie. Egyptský súdny systém nám nepomôže. Jediný, kto nám pomôže, sú jednotlivci, ktorí vedia, že e, Juliova smrť by nemala byť zbytočná. Juliova smrť musí byť príležitosťou, ktorá vráti úctu e, egyptianom a egyptskej krajine. A ja ešte doplním, a ty obraciam sa na zástupcu Egypta. Egypt, Giulio prišiel do Egypta, aby konal výskum, aby študoval ekonomické modely a možnosti e, ich uplatnenia stretáva sa s obyčajnými ľuďmi na ulici. E, on rád hovoril, e, je to logické, e, on vedel arabsky a preto sa rozprával s ľuďmi a chcel im pomôcť. Jeden žiak sa ma pýtal, ako mohli zabiť Julia, keď im chcel pomôcť v Egypte. A to je otázka, ktorú vám kladiem. Prečo zabijate mladých ľudí, ktorí chcú pomôcť tejto krajine, ktorá je v kríze. Stratili ste príležitosť, ktorú tento mladý muž e, predstavoval pre vašu krajinu. A to bude na vašom svedomí, ako všetci ostatní, ktorých, ktorí sú zabití v Egypte. A pokiaľ ide o Cambridge, na to odpoviem jednoducho. medzinárodnú žiadosť o informácie bola podaná a zodpovedná osoba sa stretla s profesorom, ktorý vyučuje na Cambridge, aby získali ďalšie informácie. Bol na Joevom pohrebe a pýtal sa viacerých priateľov, aby poskytli informácie a prebehne ďalšia výmena informácií. Toto nie je obvinenie, ale ja máme k dispozícii mobilný telefón a vieme, e, čo si myslel, e, tak a to nám pomôže e, dospieť k ďalšiemu vyjasneniu. Ďakujem Juliovi, Juliovým rodičom. Môžete si byť istý, že tento boj nevzdáme. A na adresu egyptského veľvyslanectva chcem povedať, že tento boj nevzdáme. Je to boj za pravdu. Ach, boj za obhajobu práv mnohých e, neznámych mladých ľudí, ktorí, ktorých mena nepoznáme. Nezabudneme na nich v tomto podvýbore. A prípad, ktorý, príklad, ktorý predstavujú Giuliovi rodičia, nás zavezuje, aby sme bojovali e, ďalej. Máte našu úctu. Grazie.